A ako viete, všetky dokumenty, ktoré súvisia s pozorňovacími návrhy, sme zverejnili parlamentu. Ďakujeme pekne, pán komisár, ďakujeme všetkým kolegom, ktorí vystúpili. E, teraz prejdeme k otázke na ústne zodpovedanie k kvalite štatistických údajov v Únii a k otázke posilnených kontrolných právomocí komisie formou Eurostatu. Prvým rečníkom je pán Otmar Karas na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán komisár, vážené dámy a páni. Dnešná rozprava je dôležitým politickým signálom, ktorý vysiela Európsky parlament v tomto čase. Je to tiež znak zomknutosti. Toto otázkou na ústne zodpovedanie v rámci procesu nového vytvárania Eurostatu a vypracovania stanoviska Európskeho parlamentu, ktoré adresuje komisii, je tu návrh vlastného uznesenia a týmto všetkým dokazujeme, že Európsky parlament je nezávislou inštitúciou, ktorá požaduje od Eurostatu e, kompetentnú a nezávislú činnosť. E, je to reakcia na vývoj v Grécku, ale nesmieme zabúdať ani na to, že Rada v roku 2005 schválila 5-bodový e, pra, pardon, zamietla 5-bodový plán komisie, komisár Almuniu a tým zabranila tomu, aby komisia mala k dispozícii potrebné nástroje. Chceme dobehnúť to, čo sme mali a mohli urobiť už dávno. A preto chcem upozorniť aj na strane komisie, aj na strane rady, je potrebné, aby bola k dispozícii politická vôľa využiť všetky nástroje, ktoré máme a ktoré potrebujeme, tak aby euro nebolo len základným kameňom menovej únie, ale aj hospodárskej únie. A chcem vyzvať radu, aby neblokovala, aby nespomalovala celý tento proces, ale aby umožnila prijať tieto kroky komisii Dámy a páni, chceme taktiež vedieť a chceme preveriť, kde za posledné roky došlo k zlyhaniu na strane Eurostatu alebo aj na strane členských štátov, pretože iba ak e, uskutočníme podrobnú analýzu, môžeme sa dozvedieť, e, aké formy nápravy môžeme uplatniť. Čo chce dosiahnuť Európsky parlament? Chce nezávislosť, chce porovnateľnosť, e, aby sa zaviedli minimálne normy na získavanie štatistických údajov, ďalej minimálne normy aj pre fungovanie orgánov a tiež minimálne normy na Európsku centrálnu banku. Chceme, aby informácie boli k dispozícii a preto Eurostat musí byť e, pripravený e, čeliť previerke kedykoľvek chceme rozšírenie kompetencií, pretože chceme zvažovať všetky údaje aj na úrovni Ehm, krajov a čo sa týka sociálneho zabezpečenia, chceme čo najúžšiu spoluprácu a chceme koordinačnú funkciu, ktorá bude posilnená a chceli by sme vedieť od komisie predtým, ako schválime našu správu, či všetko to, o čom sa teraz rokovalo s radou, či je dostatočné. My si myslím, že to nie je dostatočné. Je to minimálne vyhlásenie, je to doplnenie toho, čo sme zmeškali. Teraz musíme urobiť ďalší krok na ceste k nezávislosti a k rozsiahlým kompetenciám. Ďakujeme pekne, pán Karas. Teraz má slovo pani Sharon Bowles. Vy. Ďakujem. Výbor pre hospodárske menové záležitosti eh, sa zhodol vo svojom názore, že treba posilniť Eurostat a už eh, dlhý čas sa snažíme o vytvorenie štatistických údajov vyššej kvality. Poznáme históriu a ako práve povedal pán Karas, v roku 2005 eh, sa rada tak povediať zahambila keď eh, vzhľadom na problémy len oslabila pak stability a rastu a stále odmietala eh, kontrolné pravomoci Eurostatu. A na základe tejto histórie bude chvíľu trvať, než si získame opäť dôveru. A nedostatok dôvery prispel k tomu, prečo v nedávnych problémoch museli členské štáty dať na stôl veľa hotovosti, slov a slova a záväzky Rady ECOFIN nepostačovali. Čiže eh, keď bude mať Eurostat kontrolné pravomoci, audito, pravomoci auditu. Je to naozaj nesmierne dôležité, aby mohol byť ekonomický dohľad účinný. Zamerať sa na výsledky je o mnoho lepšie, než e, spoliehať sa len na sluby. Chceme, aby sa zlepšila kvalita údajov, aby všetko bolo k dispozícii včas a aby sa aj do národných e, účtov e, vkladalo takýto Eh, efekt. Rada ECOFIN vložila určitú podmienenosť do tých auditových právomocí, ale je to menej reštriktívne, než sme sa obávali. No ale pripomenula možnosť eh, včasného šetrenia a zásahu. Eh, správa Európskeho parlamentu je v prospech bez, nepodmienných práv pre Eurostat, pokiaľ ide o tzv. metodologické návštevy. Samozrejme, je potrebné zamerať zdroje tam, kde sú potrebné, ale treba robiť to šetrenie v čase, kedy dôjde k nejakému podozreniu a nie až s krížkom po funuse. No a napokon musíme sa pozrieť na to, aký pokrok dosiahneme v štandardizovaní účtovných postupov, aby sme e, napríklad zachytili nejaké mimosúvahové aktivity a nejaké ďalšie nekalé praktiky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani poslankyňa a slovo dostáva komisár pán Oli you. Ďakujem, pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Karasovi, pani Bous a ďalším za to, že nadniesli túto veľmi dôležitú tému, teda kvalitu štatistických údajov a Eurostatu. A chcel by som tiež privítať podporu, ktorú ste vyjadrili vo vašom navrhovanom stanovisku, e, podporu, ktorú ste vyjadrili návrhu komisie, aby sa poopravil protokol, respektíve e, e, smernica o upratňovaní protokolu pri e, nadmernom rozpočtovom deficite. Chcel by som pripomenúť, že toto je prvý legislatívny návrh druhej komisie pod vedením Barozu. Je to návrh z a som optimistom. Myslím si, že to bude čoskoro prijaté a budeme to teda mať v našom arzenáli. Boli by sme to využili už aj e, pred veľmi dlhým časom, ako povedala pani Bowles. Pôvodný návrh za týmto účelom bol predložený už v roku 2005, ale vtedy ho zamietli členské štáty. Časy sa zmenili a teraz e, máme širokú podporu e, aj zo strany členských štátov v Rade. Čo sa týka tohto návrhu, Všeobecný postup, ktorý bol dohodnutý na rade ECOFIN 8. júna, teda minulý týždeň, potvrdzuje význam toho, aby sa zabezpečili kvalitné štatistiky, pokiaľ ide o dlh verejnej vlády, deficit a mm, priznávajú sa úlohy Eurostatu za týmto účelom. Nariadenie uh, zachováva hlavný návrh toho zámeru, ktorý predložila komisia, a síce, aby boli pravomoci auditu pridelené Eurostatu, pokiaľ sa skonštatuje nejaké zásadné riziko alebo nejaký problém e, v kvalite údajov. Komisia teda môže akceptovať kompromisný text. Komisia chce prijať niekoľko ďalších krokov, čo sa týka posilnenia kvality európskych štatistických údajov v prípade EDP. Okamžite sa posilnia ľudské zdroje, teda pracovníci, ktorí sa tým zaoberajú, ale budú väčšinou prevelení z iných odborov v Eurostate. E, členské štáty budú častejšie navštevované, než je tomu teraz. Bude to v, tak, v rámci tzv. dialogových návštev EDP. Takisto Chce komisia viac informácií o zdrových údajov na zostavovanie štatistík do e, teda tabuliek EDP. No a pokiaľ by vznikli nejaké mimoriadné prípady, kde by sa skonštatovalo vážne riziko alebo problémy, pokiaľ ide o kvalitu údajov, tak e, Eurostat využije všetky relevantné právomoci, ktoré bude mať v zmysle nových pravidiel, samozrejme vrátanie právomoci auditu. A než uzavriem, eh, chcel by som povedať pár slov ešte o Grécku. Eh, to je taká aktuálna téma a minútku času teda mi venujte. Ako je známe, komisia eh, urobila hĺbkové šetrenie gréckych štatistík v priebehu niekoľkých rokov. Pozmenené nariadenie by do budúcnosti malo lepšie zmierňovať riziko podvodov alebo manipulácie štatistík alebo nejakých iných nezrovnalostí. Včera došlo k novému vývoju, pokiaľ ide o Grécko. Viete, že Moody's agentúra sa rozhodla znížiť rating gréckých dlhopisov práve včera. Musím povedať, že som to diskutovala aj s kolegom Michelom Barnierom a s predsedom komisie a Načasovanie tohto rozhodnutia agentúry Moody's je tak prekvapivé, ako aj veľmi nešťastné. Je to po tom, čo bola dosiahnutá dohoda o programe makroekonomického prispôsobenia dohoda, ktorá bola teda dosiahnutá medzi Greckom, komisiou a ECB a MMF. E, opatrenia, ktoré príjma grécka vláda, naznačujú odhodlanosť realizovať túto stratégiu, aby reformovali systém štatistík, aby stabilizovali verejné financie a aby obnovili dlhodobo udržateľný e, ekonomický rast. Toto rozhodnutie agentúry Moody sa zná byť nekonzistentné e, s vývojom výnosov strednodobých greckých dlhopisov a spredov, ktoré sa e, mierne z, e, znižili od e, prijatia tohoto programu úsporných opatrení greckej vlády a vyzýva to teda taký zvláštny signál na finančné trhy. Možno treba zobrať do úvahy v našich úvahách komisii, pokiaľ budeme preberať budúcnosť ratingových agentúr, tak komisia v nadchádzajúcich mesiacoch preskúma úroveň hospodárskej súťaže v tomto e, sektore, kde je momentálne veľká koncentrácia. No takisto sa budeme musieť pozrieť na transparentnosť, pokiaľ ide o metódy a konflikt záujmov, keďže ten systém naďalej e, zostáva založený na e, systéme placa, emitent na záver by som chcel povedať, že je nesmierne dôležité, aby sme mali presné a spoľahlivé štatistické údaje o národných účtoch. Je to jeden z pilierov riadne a efektívne fungujúcej eh, menovej únie, ako zúraznil napríklad pán Karas. Takže táto novela alebo táto zmena právomoci Eurostatu je nedeliteľnou súčasťou posilnenia ekonomického riadenia v Európe a je to nevyhnutným cieľom. Ďakujem pekne. Grazie, signor commissario. La parola ora allo... Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz uh, by som dal slovo pánovi Šoklunovi. Commission has provided Ďakujem, a pán predseda, som rád, že komisia predložila takéto legislatívne návrhy o Eurostatu a že ich mohol výbor EKON riadne preskúmať. Kvalita ekonomického riadenia je samozrejme v, v e, srdci alebo v kľúči pozornosti eurozóny. E, Eurostaty má mal mať právomoci na tieto inšpekcie priamo v teréne v štátoch, ale e, mali by tam byť e, zapojené aj štátne orgány, ministri financí a tak ďalej. Ak e, to bude potrebné pre prácu, mohli by zapojiť aj e, ekonomov z akademickej obce, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Čiže ratingové agentúry to berú ako fakt. Po druhé, potrebujeme spoločný systém účtovníctva, ktorý budú uplatňovať všetky členské štáty na základe štandardizovanej a medzinárodne akceptovateľnej metódy účtovníctva, ktorá bude dohodnutá medzi komisiou a parlamentom. Nemalo by sa to uplatňovať len na finančné výkazníctvo, tak ako sa predkladá komisii, ale malo by sa to využívať v členských štátoch a v ich verejnom sektore. 10 eh, ročie po vytvorení eurozóny a po zavedení eura eh, nám ukázalo základné nedostatky v systéme, ktoré spôsobujú veľké škody. Tieto nedostatky sme čo je ironické, ignorovali vzhľadom na to, že sme mali taký klamlivý pocit úspešnej Európy a musíme zabezpečiť, aby v budúcnosti trhy dôverovali ekonomickým prognozám a štatistikám vlád a preto musíme tieto nedostatky napraviť a napraviť ich rýchlo. A preto vyzývam komisiu, aby veľmi úzko spolupracovala s parlamentom a s radou, aby sa tie problémy čo najrychlejšie vyriešili. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Šiklona a slovo má na jednu minútu Pani Silvi Gulár. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Súčasná kríza eurozóny e nevyplýva len zo štatistických nedostatkov, ale má veľké e, dôsledky, dôsledky pre hospodárstvo aj pre dôveryhodnosť Európskej únie. A dotýkame sa tu veľkého problému, podľa mňa, a síce e, pokiaľ ide o spôsob fungovania únie. E, Vlády e, slúbili, že budú veľmi vážne robiť vzájomné kontroly, že sa preskúmajú opätovne kritéria. Naozaj, aby tam bolo dodlžané e, to kritérium 3,0 a každý urobí teda svoj kus práce a to všetko na úkor všeobecného záujmu, e, čo nie je pre nikoho dobré. A my sme podporili toto uznesenie, ktoré pre komisiu a Eurostat žiada e, vyštrovacie právomoci, ako aj vyvinutie spoločných štandardov. Bez takéhoto zásadného úsilia, bez spoločného využitia e, údajov nebudú dodržané tie sluby, občania budú stále viac dezorientovaní a v svoju tvár stráti Európska únia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani poslankyňa Kulár a slovo má pán Obermajer na jednu minútu. Um Ďakujem, pán predseda. Diskusia o rozšírení právomoci Eurostatu e, naozaj nepristupuje k tomu problému poriadne. Mm, nie, nie je predsa možné, aby jeden členský štát e, trošku podvádzal pri štatistických údajov, žil na svoje pomery a ostatné členské štáty by tým utrpeli. E, takže Neznamená to ale, že Európska únia môže obrať členské štáty o ich rozpočtové právomoci. Práve naopak, um, rozdiely v štatistikách a v účtovníctve sú veľmi veľké a Eurostat to ako e, zodpovedná inštitúcia musí zohľadniť. Uh, jeden nezamestnaný v Londýne je predsa niečo iné ako nezamestnaný v, vo Francúzsku v Paríži a obrovské rozdiely sú aj v tých socioekonomických realitách medzi tradične krajinami, ktoré majú tvrdú a ktoré nemajú tvrdú menu. Takže musíme zabezpečiť skôr porovnateľnosť, respektíve musíme sa zamyslieť nad porovnateľnosťou krajín eurozóny. Ďakujem pekne. A slovo dostane pani Podimata na 1 minútu 30. Pán predseda, pán komisár, chcela by som vyjadriť tvoje uspokojenie s tým, čo ste hovorili predtým vo vzťahu k neoprávnenému rozhodnutiu, neodôvodnenému rozhodnutiu agentúry Moody's e, znížiť rating Grécka. No, všetky kritériá, ktoré vlastne boli nesprávne, boli celkovo nesprávne a myslím si, že mali by sme naozaj um, volať po mm, preskúmaní celej tejto e, otázky a pozrieť sa na otázku ekonomickej e, suverenity a hľadať e, riešenie na európskej úrovni a takisto prípadne by nájsť efektívny európsky orgán, európsky ratingový orgán alebo agentúru, Ehm, takisto, keď hovoríme o teraz o štatistických úradoch ehm, Eurostatu, vieme, že sa tu najviac hovorí o Grécku a ako Grékyňa musím povedať, že nie som celkom spokojná načená z toho, že sa tu Grécko používa či využíva na ukazovanie prstom, ako ste povedali, grécka súčasná vláda je, je práve prvá z tých, ktorá uznala, ehm, čo sa deje a prijala veľmi tvrdé opatrenia na nápravu škôd Takže ja som skôr za to, aby sme... Aby, aby, takisto to e, štatistický úrad e, Grécka je nezávislý orgán, e, nezávislý orgán takisto od parlamentu aj od vlády. A musíme zabezpečiť, aby tieto osoby, ktoré tam boli zodpovedné za údaje, musí sa to dobre všetko preskúmať a prešetriť. Boli tam nedostatky v poskytovaní informácií, ktoré bol, mali byť už v dispozícii v roku 2005. Ďakujem pekne. Ten Stojanov na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcel som veľmi pragmaticky prístupiť k tejto diskusii. Pán komisár minulý týždeň oznámil, že bude tu špeciálna kontrola Eurostatu, pokiaľ ide o eh, štatistické údaje z Bulharska. Bohužiaľ, eh, pán Ren nespomenul, prečo potrebujeme takúto kontrolu práve v Bulharska. Ja by som teda politic, eh, položiť konkrétnu otázku, aké boli kritériá, ktoré si vypichli práve Bulharsko ako jednu nedoverihodnú nedoveryhodnú krajinu, pokiaľ ide o štatistické údaje. Bulharsko je najstabilnejšia krajina na Balkáne. Týka sa to aj eh, nejakých eh, iných e, opatrení, ktoré ste prijali e, z očí voči rozšíreniu. Pokiaľ ide o Grécko, áno, tam je problém, ale ak dávate takéto kritéria na obvinenie Bulharska, tak to môže hneď e, ovplyvniť aj úverový rating Bulharska na finančných trhoch. Ďakujem pekne. Pán Ludvíkson. Tak Ďakujem, pán predseda sú tu jednoduchšie opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa vytvorila hospodárska stabilita v EÚ a jedno z tých jednoduchších, e, veľmi dôležité opatrenie je, aby sme zvýšili kvalitu um, hospodárskych štatistík. V tejto oblasti je plne možné a relatívne rýchlo dosiahnutelné um, zlepšenie týchto opatrenia. To by bol pozitívny signál, ktorý by tak komisia ako aj rada mohli vyslať, ale nádej je taká, aby sa naozaj prijali e, rýchlo efektívne balíky na posilnenie kvality štatistík. Myslím si, že je potrebné posilniť úlohu Eurostatu a jeho právomoci. Eurostat by mal aj v budúcnosti spolupracovať s národnými štatistickými úradmi, ale hierarchia a úroveň rozhodovania musí byť jednoznačnejšia. Eurostat eh, musí mať možnosť žiadať o skutočne korektné národné údaje musí mať k dispozície aj sankcie, ako sú nejaké špeciálne inšpekcie, ak tá kvalita nebude postačujúca. Pokiaľ ide o štatistiky, ak sa majú vylepšiť, sú potrebné vyššie, väčšie zdroje. E, nestačí e, uvedomiť si, že potrebujeme vyššiu kvalitu, musíme si uvedomiť, že je na to potrebné naložiť aj príslušné zdroje, čiže treba posilniť kapacity a teda musíme sa postarať o to, aby na to bol priestor v rozpočte a trošku ma znepokojuje, že štatistiky e, veľmi dlho neboli priorit prioritnou oblasťou pri predchádzajúcich diskusiách a dúfam, že e, takéto posilné úsilie nadíde. Ďakujem. Ora per il catch the eye, diamo la parola, abbiamo avuto la richiesta, diamo la parola. Teraz prechádzame na e, spontánnu rozprávu catch the eye a slovo má... Veľmi dobre vieme, že novelizácia tohto nariadenia, čo sa týka kvality štatistických údajov v rámci tohto procesu pri e, obrovskom deficite z pohľadu na súčasné problémy vo väčšine členských štátov EÚ je dôležitým opatrením bez presných a jasných údajov totiž je veľmi ťažké prijať ďalšie opatrenia a schváliť ich. Preto je potrebné zaviesť kontrolný mechanizmus tak, aby údaje pre národné orgány boli včas preverené. Totiž to nesmie dojsť opäť takej situácii ako v prípade Grécka, že až následne prídeme na to, že na základe nesprávnych údajov alebo spašovaných údajov sa prijali nesprávne rozhodnutia. Tu ide aj o zavedenie trestov pre tie členské štáty, ktoré zámerne prekladali nesprávne štatistické údaje. Ďalší rozvoj Eurostatu a jeho premena na nezávislú organizáciu je správnym eh, krokom na tejto ceste, avšak neznamená to, že členské štáty budú mať výlučnú právomoc v oblasti rozpočtu. Ide tu iba účinnejšiu kontrolu. Eh, ďakujem pekne. Teraz eh, pani Jakonsári. Arvoisa. Vážený pán predsedajúci, podľa mňa je potrebné poďakovať komisii za to, že v týchto veciach sa posúvame vpred tak rýchlo. Ešte pred niekoľkými mesiacmi napríklad e, sme nedostatky v štatistických údajoch e, považovali za zasahovanie do národných otázok členského štátu a teraz sme sa dostali už takto ďaleko. To je podľa mňa veľmi dobré, že chceme posilniť právomoci Eurostatu. Inak Európa by sa dostala do morálnej krízy, ak by sme sa iba prizerali tomu, že štatistické údaje sa falšujú. Som rovnakého názoru aj je so svojou kolegyňou eh, pani Podimata, že podľa mňa Grécko by malo prestať, eh, mali by sme kritizovať Grécko, mali by sme oceniť to, že Grécko bolo ochotné prijať nelahké rozhodnutia, taktiež eh, čo sa týka štatistických orgánov, e, údajov, ale aj ekonomických údajov. Tu musíme byť otvorenejší voči novým riešeniam. Ďakujem pekne. A teraz dávame slovo pánovi komisárovi, aby zareagoval na rozpravu. Prosím, utešte sa. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci. Dovolte, aby som vám poďakoval za veľmi podstatnú rozpravu a podporu tomuto návrhu posilniť právomoci Eurostatu. Musím povedať, že súhlasím s pani Jakonsari, že budeme svedkami naozaj veľkých zmien alebo kultúrnych zmien z hľadiska tvorby ekonomickej politiky. To sme zažili za posledné mesiace a prijatie tohto návrhu je jedným z e, milníkov posilnenia našej ekonomickej a menovej únie, hospodárskej menovej únie. Niekoľko pripomienok sa týkalo Grécka a Bulharska. A ja by som chcel objasniť niektoré z otázok, o ktorých sme diskutovali dnes. I will not dwell into the whole uh, long history. Čo sa týka Grécka, nebudem teraz uh, zasahovať hlboko do dejín celej tejto gréckej ságy a súhlasím s tým, že tiež ani nie je fér neustále um, na toto poukazovať, pretože Grécko už e, sa snaží skutočne aj efektívne implementovať svoj program, takže Grécko si skôr zaslúži podporu a nie no, naopak nepodporu. V rámci štatistických reforiem my spolupracujeme s gréckými orgánmi, Niekoľkokrát sme navštívili, veľakrát sme navštívili za posledné mesiace e, v zime a na jar Grécko a nedávno sme sa dohodli na akčnom pláne, ktorý má za cieľ zlepšenie kapacity gréckého systému zbierania údajov a štatistického spracovania, tak aby boli štatistické údaje spolahlivejšie. Čo sa týka Bulharska, naše obavy sa týkajú najmä dvoch aspektov rozpočtových predpovedí. Verím, že aspoň bulharskí poslanci Európskeho parlamentu počúvajú moje vysvetlenie k tomuto postupu a k otázke štatistických údajov a problémov s nimi. Predovšetkým komisia bola nedávno informovaná e, v Bulharskom o rozhodných e, postupoch e, v, v, v rozpočte a do, došlo k určitým porušeniam zmluvy o EÚ roz, pri tvorbe rozpočtu. A po druhé, takisto nemáme dostatok informácií o tom, že prečo Bulharsko revidovalo svoj plánovaný rozpočet na tento rok 2010 z vyváženého rozpočtu na, deficitový, na deficitný rozpočet v, vo výške 3,8 za posledné týždne, aj keď makroekonomický scenár sa prakticky nezmenil, dokonca sa trošku zlepšil. Následne komisia momentálne nie je ani v stave alebo v pozícii nejakým spôsobom posudzovať rozpočtové plány Bulharska na tento rok. Um, teda Eurostat vo vz... to, čo bude teda Eurostat spracovávať z hľadiska um, rozpočtu na, v druhej polovici tohto roku, to nezohľadní teda tento pozmenený rozpočet. Nie je to štatistická otázka, len štatistický úrad sa bude sústreďovať práve na určité potenciálne riziká um, ehm, na, za roky dve, a aby sa to, čo bolo v roku 2009, teda e, neviedlo k určitým porušeniam e, zmluvných záväzkov. Ja e, by som súhlasím teraz s vami, že niektoré z týchto e, z tohto posudzovania alebo, alebo z týchto otázok určite ovplyvnilo situáciu v Bulharsku aj na trhu. Takisto je um, uzavretie ich e, vnútorného rozpočtu v Bulharsku, alebo naše kontroly rozpočtu bude k dispozícii až v polovici leta a potom Eurostat bude môcť tieto údaje využiť e, v kontekste návštevy EDP v Bulharsku v závislosti od rýchlosti prijímania revidovaného finančného nariadenia, ktoré bude posilňovať úlohu Eurostatu. Eurostat potom bude môcť uplatňovať svoje právomoci podľa potreby vo svojej práci. Takže dámy a páni, ešte raz ďakujem za vašu pozornosť a osobitne za vašu silnú podporu nášmu návrhu, ktorý je prakticky prvým legislatívnym návrhom Barozovej komisie, druhej Barozovej komisie a jeho prijatie je podstatné pre efektívne fungovanie hospodárskej a menovej únie. Grazie. Predseda, ďakujem pekne, ďakujem pekne pán komisár, pánovi komisárovi. Takisto vám ďakujem za to, že ste boli takí veľkorysí ehm, vo vzťahu k poslancom, keďže dostatočne vám nevenovali pozornosť. Myslím si, že je škoda, že keď e, hovorí komisár v snemovni, je, vyskytuje sa tu aplaus, ktorý nemá vonkoncom dočinenia s témou, o ktorej sa diskutuje. Sie Nella, nella mattinata di domani sospendo la seduta esattamente per due minuti. Takže Takže budeme hlasovať hneď o dve minúty. Prerušíme na dve minúty, potom budeme hlasovať.